Ďalší bod to je situácia v Thajsku. A slovo dostáva pán Čarnecký. Nech sa páči. Ďakujem bardzo panie przewodniczący, pani panowie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Thajsko je krajinou, ktorú my Európania všetci veľmi dobre poznáme, hlavne kvôli tomu, že to je prázdninová a dovolenková destinácia. Je to obľúbený cieľ turistov z mnohých krajín, avšak politicky to Hajsko. už nepôsobí tak príťažlivo. Hovoríme o problémoch, ktoré v tejto krajine trvajú už dva roky. Začali veľkými protestami opozície, po ktorých nasledovalo nastolenie a zavedenie staného práva. Hajsko kedy sa, hm, sa kedy si nazývalo jedným z azijských eh, hospodárskych tigrov. A Thajsko je teraz krajina, ktorá ktorej treba vyslať eh, jasný signál z Európskeho parlamentu, že demokraciu eh, treba obnoviť tak, ako si to krajina zasluhuje podľa našej politickej skupiny aby sme mali nielen monitorovať situáciu v Thajsku, ale treba tiež naznačiť, že naša hospodárska spolupráca môže závisieť od toho, či Thajsko bude dodržiavať ľudské práva. Ďakujem pekne. Pani Wikström. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Občania Thajska Sú nám veľmi blízky. Blízky sú e, aj obyvateľov Švédska. Mnohí z nich majú pocit, že Thajsko je ich druhým domovom. Ale my musíme spolu hovoriť otvorene. Priatelia musia vedieť akceptovať kritiku. Pravdou je, že situácia v Thajsku v oblasti slobod a práv je skutočne veľmi znepokojujúca. Obyvateľia Thajska si zaslúžia život plnej slobode právo zvoliť si životnú cestu, politických zástupcov, demokraciu. No a ja by som chcela vyzvať thajské orgány, aby okamžite zaručili obnovu rešpektovania základných práv a zavedenia demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Korao na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja súhlasím so slovami pána Čarneckého. Vždy, keď hovoríme o Thajsku, tak si predstavíme nádhernú turistickú de- destináciu, veľmi obľúbenú medzi turistami. Avšak nevieme presne, aká je situácia v krajine. Od nedávneho prevratu vidíme eskaláciu násilnosti a konfliktov každý, kto je proti vojenskej chunte, sa ocitne buď vo vezení alebo prenasledovaní, prenasledovaný. Európska únia dokáže vyvinúť tlak na e, vojenskú chuntu tak, aby spustili proces demokratizácie v krajine. O to sa musíme snažiť a musíme využiť našu hospodárskú moc a silu, ako aj diplomatické schopnosti na toto, aby sa obnovil diplomatický proces, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, pekne. Na ďalším, kole, e, ďalším rečníkom je pán Panzeri na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Thajsko už istú dobu prežíva závažnú krízu. Je to krajina, ktorej sa ľudské práva nedodržujú v plnej miere a je dôležité, aby, v tejto, aby táto fáza histórie Thajska bola ukončená. Treba zdôrazniť dve veci. Poprvé, potrebujeme novú demokratickú ústavu pre krajinu a treba stanoviť dátum volieb. Tento dátum musí byť taký, aby zaistil prechod z vojenského režimu k demokratickej vláde. V tomto prípade bude veľmi dôležité zabezpečenie ľudských práv a práv zamestnancov. OSN definovalo situáciu v rybolovnom odvetví ako moderné, ako moderné otroctvo. No a britský aktivista poukazuje na tieto problémy a tieto veci treba riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som rečničkové je pani Lochpíler na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tajska je dôležitým partnerom EÚ z politického a hospodárskeho hľadiska. No a o to dôležitejšie je, aby Európska únia ako priateľ a partner Thajska poukazovala na znepokojivé e, tendencie v krajine. Thajsko musí urobiť všetko, aby sa e, vrátilo k demokratickej občianskej vláde a usporiadalo demokratické voľby thajská vláda sa môže riadiť podľa vlastnej ústavy a podľa medzinárodných záväzkov vzťahu k nezávislosti, spravodlivosti, slobody vyjadrenia, združovania a zhromažďovania. Treba by prestalo voľné zatýkanie sen v maji 2014 až auguste 2015 zaznamenalo 1220 svojvoľných eh, zatknutí po zatknutí. Eh, v mnohých prípadoch eh, nasledujú sedenia hm, za účelom zmeny správania, ktoré sa uskutočňujú v izolácii. Ja som rada, že thajská vláda prijala opatrenia proti nelegálnemu rybolovu a obchodovaniu s ľuďmi. Mnohí ľudia pracujú na rybárskych lodiach v podmienkach, ktoré sa dajú opísať ako otroctvo zamestnanci a pracovníci nemôžu opustiť loď a niekedy roky musia pracovať bez nároku na eh, mzdu. Týka sa to Rohingov z Mianmarska, obyvateľ Kambodže, ďalších. Eh, treba eh, zaviesť kontroly, ktoré však treba aj aplikovať. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je kolega Lenárs na jednu minútu. Ďakujem pekne žena predsednička, kolegyne, kolegovia, táto rozpráva, toto uznesenie je výsledkom nášho záväzku a priateľstva s obyvateľmi Thajska. No a kvôli tomuto môžeme, môžeme mať EÚ vo vzťahu k Taliansku len jednu prioritu a to je, aby sa Thajsko čo najskôr vrátilo k demokratickej spoločnosti so zvolenou vládou. No a preto vyzývame tajské orgány, aby dodržali časový harmonogram a termín volieb polovici roku 2017, ale tiež e, prijal nový spoločenský model na založené demokracii, e, slobode a základných e, právach. Ak no, treba, ak sa má dodržiavať ústava zlepšiť, tak treba, aby tento proces demokratizačný bol spustený, aby ľudia mohli participovať a Avšak e, sledujeme čoraz e, znepokojujúcejšie správy o situácii v ľudských právach v Thajsku. Treba podporiť slobodu prejavu, zhromažďovania, združovania a treba zaistiť politické a slobodu politickej participácie všetkých obyvateľov. Ďakujem pekne. Pani González Penias na jednu minútu. Európsky parlament nemôže tolerovať všeobecne zneužívanie ľudských práv vojenskou vládou v Thajsku. Život ľudí je ohrozený, ale tiež demokratickej tendencie v regióne. Hlavne podmienky zamestnancov v Thajsku e, sú znepokojujúce. Hlavne e, podmienky práce migrantov, tým sa porušujú aj práva za medzinárodné e, dohody mali bola prerušená platnosť nami dohôd s Tajskom, nemôže byť obnovená. Je o to, bolo pre, prerušený, prerušená platnosť aj systému všeobecných preferencií. A treba tam dodať doložku o ľudských právach. Nemôžeme dodávať tie zbranie krajine, krajine, ktorá celkom jasne porušuje ľudské práva. Okamžite e, musí nastúpiť občianská demokratická vláda, a všetci ľudia, ktoré z politických dôvodov boli zatknutí, e, o to musia byť prepustení. Ďakujem pekne. Slovo dostal, teraz dostanú slovo rečníci menej jednotlivých e, skupín. A za EPP dostáva slovo pán Preda. Nech sa páči, pán Preda. Mr. Preda? Merci infiniment, madame la présidente. La... Ďakujem pekne, pán predseda. Politická situácia v Tajsku je zablokovaná na jednej strane vojenský režim, ktorý sa chopil moci silou na druhej strane máme sociálne napätia, ktoré spôsobila politická prísnosť alebo teda mm, sprísnenie politických pomerov. Je tu veľmi úzke prepojenie kultúrne, politické, ekonomické s touto krajinou a preto je potrebné podporiť demokratickú transformáciu tejto krajiny a prinútiť eh, vojenských agentov, aby eh, aktérov, aby eh, urychlili konanie volieb. Momentálne hrozí, že by voľby mohli byť až v 2017, čo nie je priateľné riešenie pre občanov, ktorí chcú, aby prišla legitimná civilná vláda, čo možno najskôr. Tiež sa hovorilo o vymenovaní novej komisie, ktorá by mala pripraviť e, ústavu a tiež e, prepustenie viacerých novinárov. Toto je pozitívny signál, ale ešte je toho veľa čo robiť. Iba transparentné, slobodné voľby, e, ktoré umožnia e, získať novej tajskej vláde rešpekt populácie. E, ďakujem e, pekne a teraz dostáva slovo pani Doc na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam toto uznesenie o situácii v Tajsku. Od vojenského prevratu stovky ľudí boli svojvoľne zatknuté Eh, je tu teda eh, obrovská kontrola eh, armádov, sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania sú veľmi obmedzené. Kolegovia, mňa znepokojuje situácia Andyho Hola a bojovníka za ľudské práva z Británie, pretože mu hrozí 7 rokov vo vezení a obrovská pokuta len preto, lebo pre jednu ľudskoprávnu skupinu získaval materiál a taktiež zamestnanie zamestnanci, eh, ktorí eh, mu pomáhali, eh, sú ohrození tento Brit teda poukazoval na zneužívanie pracovných síl a za to mu hrozí takýto obrovský trest. Je potrebné poukázať na porušovanie ľudských práv a je potrebné, aby Tajsko stiahlo všetky žaloby obvinenia voči Andymu Holovi. Ďakujem pekne a to stáva slovo pani Hautala, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som aj ja zdôraznila, výzvu na zrušenie všetkých obvinení, mm, pokiaľ ide o Andyho Hola, ako povedala Patrešnička, áno, obhajuje práva pracujúcich, je to teda občan EÚ bojuje za ľudské práva a takíto bojovníci musia mať možnosť poukazovať na porušovanie ľudských práv. príspel k správe Thingwatch v roku 2013, kde sa poukazovalo na zneužívanie pracovných síl vo forme skôr až otroctva, že toto robí natural fruit obchodník s ananásom z Thajska. A za toto by mu nemalo hroziť 7 rokov väzenia. 19. oktobra bude ďalšie súdne vypočutie v jeho prípade. Vysoká predstaviteľka by mala naozaj odsúdiť, odsúdiť takýto prístup justície k Andymu Hallovi a je potrebné, aby sa obvinenia na Fruit naozaj náležite prešetrili. Samozrejme, že súdny proces Andyho Hola by mal byť finančne podporený. V roku 2013 e, dostal e, medzinárodnú podporu a musíme e, natural uh, fruit uh, uh, prekontrolovať, či naďalej dováža na naše trhy a myslím si, že naši spotrebitelia mali mať informácie o tom, odkiaľ pochádzajú produkty, ktoré kupujú. Ďakujem pekne, ďakujem aj všetkým rečníkom, ktorí držali rečnícky čas a teraz nastupuje pán Šogor, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička politické skupiny v Európskom parlamente a celá Európska únia očakávajú normalizáciu situácie v Tajsku. Na mieste vojenského režimu by sme chceli vidieť demokratickú vládu, slobodne zvolenú. Ďalej by mal čo najrychlejšie byť schválená nová ústava, vychádzajúca zo zásad právneho štátu, rovnosti a slobody. Ďalej som presvedčený o tom, že by Európska únia mala túto krajinu v transformácii podporiť a môže to urobiť. Je to jeden z hlavných zahraničných e, investorov e, v krajinách juhovýchodnej Ázie. My v tomto regióne zainvestovali viac ako USA a Japonsko spoločne a hneď po sme druhým hlavným obchodným partnerom Thajska je dôležité snažiť sa o to, aby boli dodržiavané v krajine ľudské práva a to vrátanie práv národnostných menšín. Žiaľ, Niektoré členské štáty samotné e, zabúdajú na držiavanie týchto práv na svojom vlastnom území. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Weidenholzer, nech sa páči. Tajsko je dôležitým partnerom Európy, nie len v cestovnom ruchu, ale aj v obchode. Je to náš strategický partner dokonca a preto nás naplňajú obavami obmedzenia demokracie v tejto krajine, ktorým čoraz častejšie dochádza, ďalej porušovanie ľudských e, práv a že dochádza k systematickému porušovaniu hlavne sociálnych práv a práv pracujúcich. Ja súhlasím e, s obavami v súvislosti s Andym Hallom. E, toto je len jeden z príkladov a ja dúfam, že thajské orgány stiahnu žalobu a obvinenia, čo možno najskôr pokiaľ ide o normalizáciu, dúfam, že bude napredovať a ja dúfam, že Tajsko bude mať tú odvahu obnoviť čo najrychlejšie demokratické pomery. My by sme možno mohli trošku pomôcť našou obchodnou politikou. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz e, dostáva slovo pán Polčák. Nech sa páči. Minúta. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Vývoj v Thajsku za posledné roky naozaj nemôžeme označiť za priaznivý, ale ani jednoznačné osúdenie by nebolo na mieste, lebo e, sú tu e, signály, že sa situácia postupne e, zlepšuje, napríklad zrušenie stanného práva na jar tohto roka. Súčasná vláda však aj po jeho zrušení má mnoho naštandardných právomocí. Mm, Uvediem príklad svojvoľného zatknutia bezpečnostného. 300 osôb vraj boli takýmto, bol takýmto spôsobom zatknutých. Ja si myslím, že je e, potrebné vidieť situáciu v kontexte a je potrebné upozorňovať na situácie porušovania práv. Je potrebné, aby nám nestačil prísľub toho, že občianské práva sa vrátia, keď sa príjme nová ústava. Nie, musíme požadovať, aby sa naozaj rozširoval okruh práv, ktoré tajské orgány rešpektujú už teraz postupne. Ďakujem pekne. Týmto sme uzavreli rozprávu zapísaných rečníkov a pokračuje Catch the Eye. Poprosím tých, ktorí sa prihlásili a slovo dostanú všetci, aby sa držali jednej minúty. A pán Tarabela bude prvý. Pani pracovnička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, od vojenského puču e, sa situácia ľudskoprávna v Thajsku zhoršuje e, bez ohľadu eh, na to, kto je pri moci, či eh, je to vojenská chunta alebo teda eh, kráľovský režim. Situácia ľudskoprávna je zhoršená. Ehm, toto je situácia, ktorá je neudržateľná, potlačanie demonstrácií, policajná sila a tak ďalej, obmedzovanie práva na slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania E, bojovníci za ľudské práva, ktorí sa naozaj zo všetkých síl snažia tie e, práva e, chrániť, sú v zložitej situácii. Chcem poďakovať pani Mutitla Čajčank, ktorá je thajská žurnalistka. V roku 2015 sa snažila poukázať na zneužívanie práv pracujúcich v juhovýchodnej Ázii. Ďakujem. A teraz dáva slovo pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po vojenskom prevrate v roku 2014 došlo k zvýšeniu počtu zatknutí. Ide o osoby, ktoré sú v opozícii a osoby, ktoré chránia ľudské práva. Vojenská chunta odhlasovala právo alebo prijala zákon, ktoré, ktorý obmedzuje verejné zhromažďovanie. A môžete byť za to uväznení až 10 rokov, 20 rokov, ak konáte, ak organizujete nepovolenú demonstráciu. V tejto krajine pôsobia aj európske firmy, takže je naozaj potrebné urobiť e, všetko, čo je v našich silách, aby sme zlepšili situáciu e, taktiež práva pracujúcich. To je veľmi dôležitá otázka, napríklad pokiaľ ide o rybolov. Je potom sa otázka vrátila demokracia. Ďakujem pekne a teraz dostáva pán Obermeier slovo, nech sa páči. Ja, wir kennen Thailand, das Land mit Freunden. Poznáme Tajsko ako krajinu s priateľským obyvateľstvom a ako veľmi pohostinnú krajinu, ale aj úspešnú krajinu. Isté, že je vojenské právo nezodpovedá našim demokratickým predstavám tu v Európe, ale mali by sme e, dbať to, aby sme nemerali veci dvojakým metrom. Na jednej strane kritizujeme dodávanie zbraní, e, ľudské práva, pracovné podmienky, ale predsa len podľa mňa nemeriame spravodlivo v prípade iných krajín, ako napríklad Saudská Arábia. Mali by sme naďalej pozorne sledovať politické zoskupenie konania jednotlivých politických aktérov a neukazovať e, e, len na niektorých. E, ja som optimista, domnievam sa, že práca na novej ústave bude úspešná a že blížiace sa voľby v roku 2017 prebehnú podľa plánu a tiež demokraticky. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Frunzulica. Ďakujem vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv a slobôd Tajsku, ktorá sa prejavuje okrem iného aj silnou cenzúrou eh, v televíznych a rádiových staniciach, taktiež svojvoľným eh, zadržiavaním ľudí, a zatknutím 40 aktivistov e, demokratického hnutia chcem vyzvať tajské orgány, aby zrušili takéto reštriktívne opatrenia na slobodu prejavu a výkonu ľudských práv, najmä tých, ktorých súvisia s pokojným zapájaním sa do politickej činnosti. Vzhľadom na situáciu um, pána Andyho Hola, e, ktorý čeli možnému trestu 7 rokov vo vezení a taktiež niekoľko miliónovej pokute po tom, čo poukázal v správe na porušovania a práv pracujúcich eh, v tajskej firme. Eh, chcem vyzvať v tomto uznesení, eh, aby bol prerušený, aby bol prepustený Andy Hall, aby bol prerušené jeho súdne konanie, aby boli stiahnuté všetky žaloby, aby sa zlepšila situácia v oblasti ľudských práv aj práv pracujúcich v Tajsku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli spontánnu časť rozpravy. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi, nech sa páči. Vážení kolegovia, ďakujem eh, za slovo súhlasím s vami v tom, že Tajsko je významným partnerom aj v našich vzťahoch s celým regiónom. Tajsko je eh, veľmi starobilým a hrdým nádorom, národom. A taktiež sa snaží zlepšovať e, pomery. Nás nepokojuje e, nedostatok e, pokroku v oblasti riešenia politického konfliktu a to v časoch um, takých, keď sa tento konflikt prejavuje často aj násilím. Tajsko musí prekonať rozdiely spoločnosti, aj v politike musia vzniknúť prepojenia a zatiaľ tieto mosty nevznikajú. Dodržiavanie ľudských práv je naozaj kľúčové preto, aby sa vyriešila kríza v Tajsku. Porušovanie ľudských práv sú porušovaním ľudskej dôstojnosti a taktiež veľkou prekážkou dlhodobej stability a prosperity krajiny. Sloboda prejavu, zrušenie cenzúry, zhromažďovania, taktiež neobmedzovanie slobody združovania sa, a taktiež nesúdenie um, civilistov pred vojenskými súdmi. Toto všetko sú predpoklady preto, aby mohol začať inkluzívny um, mierový proces ďalšieho rozvoja. Tento proces by mal začať okamžite spolu s nastolením plnej demokracie v krajine. A práve v tomto kontexte chceme oceniť eh, to, že sa poukazuje v dnešnej rozprave na situáciu v Tajsku a taktiež chceme zdôrazniť eh, význam eh, toho, aby sa e, Tajsku čo najskôr nastolila situácia demokratickej vlády. Európska únia urobila naozaj e, už veľa preto, aby sa situácia zlepšila. Naďalej bude pokračovať vo svojej politike kritického zapájania sa na základe prístupu súvisiaceho s hodnotami. E, tento náš prístup vyplynul zo záverov rady z 23. júna minulého roka, kde Voláme potom, aby sa okamžite nastolil legitímny demokratický proces v krajine, ako aj aby došlo k dodržovaniu ľudských práv a základných slobod. Odvtedy sa to spojilo s verejnými vyhláseniami a konkrétnym úsilím dosiahnuť pozitívne zmeny. Zintenzívnili sme naše úsilie v mnohých eh, ohľadoch, najmä čo sa týka priameho monitorovania kľúčových súdnych konaní, ako aj eh, úzka spolupráca s tými, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva v krajine. Chcel by som teraz ešte poukázať na jeden posledný významný program, ktorý, ktorý sa týka vojenských zásahov. Mnoho poslancov na to upozorňovalo. E, taktiež nútená práca v, e, v sektore spracovania rýb a iných morských plodov. Budeme naďalej v úzkom kontakte s našimi teskými partnermi, budeme na to poukazovať. E, z pozitívneho hľadiska môžem povedať, že tajské orgány verejne vyhlásili, že budú túto situáciu riešiť a už prijali isté e, prvé konštruktívne kroky, ale ešte stále je Myslím, že čo naprávať. Nikto by nemal pracovať v otrockých podmienkach v 21. storočí. Európsky spotrebiteľ a človek, ktorý si kupuje tieto výrobky, si čoraz viac uvedomuje, ako sú vyrábané a požaduje transparentnosť a sociálnu zodpovednosť v dodavateľskom reťazci. E, predvčerom Európsky parlament jasne podporil rýchlu ratifikáciu EU protokolu Medzinárodnej práce proti nutenej práci. Dúfam, že Tajsko bude nasledovať váš príklad čo najskôr. Na záver môžem povedať, že Európska únia nie je len priateľom v dobrom počasí. Dnes e, táto rozprava a odhodlnosť parlamentu dokazujú, že naše um, snahy sa zameriavajú na pokračovanie dobrého priateľstva s Tajskom. Chceme e, spolupracovať s touto krajinou a dúfame, že sa čoskoro krajina vráti k demokratickému osmerovaniu, tak ako sa to uviedlo v záveroch rady z júna 2014 a ešte k prípadu pána Andrew Hola, eh, ktorý je aktivistom vlasti práv pracujúcich. Chcem eh, oceniť eh, našich kolegov, ktorí na to poukazujú. Európska únia veľmi pozorne sleduje prípad Andrew Hola už istý čas. taktiež chceme zorganizovať pozorovanie jeho súdneho konania, konkrétne 19. oktobra Európska únia bude naďalej monitorovať veľmi pozorne túto situáciu a taktiež bude poukazovať túto problematiku v kontakte s tajskými orgánmi. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár, za toto vystúpenie. Chcela by som vás upozorniť na to, že štyri návrhy uznesení boli predložené. K tomuto bodu, eh, pardon, sedem návrhov uznesení bol predložených a týmto rozpravu